el señor presidente. Se abre la sesión, señorías. El primer punto del orden del día es el informe. Ah, dobrý deň. Prvý bod na programe dňa sa týka správy pána Tabrnocha. Ide o koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Nech sa páči, máte slovo na 4 minúty. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Teraz budeme diskutovať návrh zmeny nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Najprv chcem poďakovať spravodajcom, tieňovým spravodajcom a iným, ktorí sa podielali na tom, že dnes e, môžeme schváliť túto zmenu nariadenia. Základným cieľom nového nariadenia je to, aby pracovníci, ktorí migrujú v rámci EÚ, čiže občania jednotlivých členských štátov, ale aj osoby bez štátneho občianstva alebo utečenci, zamestnanci alebo SZČO, boli v každej okolnosti pokryté e, sociálnym zabezpečením a s tým súvisiacimi právami a povinnosťami a nemuseli platiť príspevky e, v dvoch krajinách. Potreba modernizácia tohto nariadenia záleží so e, zmenami vo vnútroštátnych predpisoch e, v súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora. Ide o zjednodušenie našej interpretácie a obmedzenie sporných stanovisk. Ide o tri hlavné okruhy definícia a vyjasnenie pojmu podstatná časť činnosti a špecifikácia kritérií pre také situácie, keď osoba nevykonáva podstatnú časť svojej činnosti v štáte, kde býva. Druhý, druhá téma, koncept materského letiska. Tu sa e, rieši problematika leteckých posádok a rozhodli sme sa, že materské veľké letisko alebo domáca základňa je letisko, kde najčastejšie prilietajú a odlietajú a podľa toho sa určí, ktorá legislatíva sa na danú posadku bude aplikovať. A posledný okruh dávky nezamestnanosti pre cezhraničných pracovníkov a pre SDČO v prípade, keď tieto osoby boli alebo neboli poistené pre nezamestnanosť. V niektorých členských štátoch existujú e, takéto poistky, teda takéto poistenia pre nezamestnanosť, v iných nie. Aj túto problematiku e, zohľadňujeme v tomto návrhu a riešime ju. Podľa nariadenia SZČO bude poistenia pre prípad nezamestnanosti v tom štáte, kde vykonávala svoju činnosť naposledy v tom prípade, že sa vráti do členského štátu predchádzajúceho bydliska. Potom je tu neistota o, základne leteckých posadok, ale vyriešili sme to o, tým pojmom domáca základňa, čiže kde člen posádky vykonáva svoju prácu. Nariadenie, o ktorom budeme dnes hovoriť a ktoré dúfam schválime, je praktický nástroj pre hladké fungovanie spoločného trhu pretože zavádza väčšiu ochranu a istotu pre väčší počet e, pracovníkov. A takisto aj osoby z ZČO môžu e, teraz pracovať v rámci spoločného trhu s vedomím, že aj na nich sa bude vzťahovať sociálne zabezpečenie, ak prídu o prácu. E, vážené dámy, vážení páni, ďakujem vám a teším sa na diskusiu k tejto správe. Muchas gracias, señor Ďakujem, pán Cavrnoch. Pán komisár tu ešte nie je, zrejme eh, mal nejaké povinnosti. Eh, teraz si vypočujeme rečníkov v mene skupín, čiže pani Esaja na dve minúty v mene EPP. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán predseda. Je to smutné, že tu pán komisár nie je. Parlament e, súhlasil so stanoviskom Rady ohľadom koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Na jednotnom trhu majú ľudia právo pracovať v inom členskom štáte ako v svojom domácom e, štáte, ale Predsa len na vnútornom trhu e, to bola výzva pre členské štáty, pretože majú odlišný systém sociálneho zabezpečenia a takisto ide aj o to, aby sa predchádzalo podvodom. E, cieľom je, aby sme zmodernizovali pravidla pre sociálne zabezpečenie, pretože legislatíva členských štátov sa zmenila a nariadenie jasne stanovuje, ktorý e, právny systém sa bude aplikovať, ak e, daná osoba pracuje pre rôznych zamestnávateľov v rôznych členských štátoch. A samozrejme, nie je to dobrá myšlienka, e, keby sme stále aplikovali rôzne a individuálne pravidlá na danú osobu podľa toho, v ktorom členskom štáte e, pracuje. Ehm, osoby SZČO môžu e, využiť poistenie v nezamestnanosti v členskej krajine, v ktorej pracujú, aj vtedy, ak e, takéto poistenie neexistuje v krajine ich stáleho bydliska. Návrh e, pôvodne bol taký, že by sa to malo aplikovať len na cezhraničných pracovníkov. Mali by sme sa vrátiť k tejto téme a zrevidovať túto tému za dva roky. Ďakujem e, pani Esaja. E, pán komisár práve e, prišiel, takže dáme e, mu slovo. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem príjemný deň. Nariadenie, o ktorom diskutujeme, stanovuje špecifické opatrenia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Ide tu aj občanov, ktorí sú cezhraničnými pracovníkmi Ehm, tieto opatrenia musia odrážať situáciu, súčasnú situáciu v právnych systémoch. Ehm, takisto ehm, toto modernizuje v opatrenia z roku 2004 a 2009. A zistili sme, že potrebujeme, aby tieto texty boli vyjasnené a isté miesta doplnené. E, potrebujeme koncepty, ktoré neboli detálne vypracované v predchádzajúcich nariadeniach. Aj keď tento návrh je podstatou technicky, má praktické dopady na daných ľudí, pretože e, aplikujeme opatrenia na európskej úrovni v rámci slobodného pohybu. Um, uznesením 2010 bolo stanovené, že právo na slobodný pohyb a bydlisko musí byť podporený špecifickými opatreniami, aby sa posilnila táto sloboda. A to platí zvlášť pre dve najcitlivejšie témy zavedenie princípu domácej základne pre členov leteckej posádky a potom opatrenie e, pre sociálne dávky v nezamestnanosti pre nezamestnaných, ktorí sa vrátia do e, členského štátu svojho bydliska, aj keď takéto poistenie tam neexistuje. Myslím si, že kompromis e, súhlasí s duchom nariadenia, ktoré aj koordinuje a snaží sa ochraňovať tieto práva a vyjasňuje práva občanov a inštitúcií e, pri aplikovaní právnych textov. Pán e, Cabnoch a jeho správa e, zdôraznila to, že je dôležité prijať tento dokument v prvom čítaní a e, som mu veľmi vďačný, že zohľadnil tento kompromis, keď e, sa vypracúvali pozmeňovacie e, návrhy. Chceme poďakovať spravodajcovi, že posilnil komunikáciu medzi našimi dvoma inštitúciami. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz v mene socialistov a demokratov pán Serkas na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som sa chcel poďakovať komisii, rade a samozrejme aj kolegovi Cabrnochovi za dobrú odvedenú prácu, ku ktorej samozrejme gratulujem. Celkovo sa vykonala dobrá práca, podarilo sa aktualizovať toto nariadenie a myslím si, že ho môžeme schváliť v rámci prvého čítania. Veľmi dôležité sú tie výdobytky, a pre dotknuté osoby, lebo tie budú k dispozícii okamžite. Dve dôležité zmeny, tak poprvé článok 65, e, kde sa vlastne poskytuje v nezamestnanosti aj pre cezhraničných pracovníkov. To je vlastne nové, v minulosti to neexistovalo. Ide o to, že tie dávky sa vlastne ešte zlepšili. Tu ide pre všetkým článok 11. Tu ide vlastne o to, tú definíciu toho stanoviska, kde sa zabezpečí vyššia miera bezpečnosti a istoty aj v rámci uplatňovania príslušného práva. No a dôležité je si uvedomiť, že neustále sú v Európe isté pochybnosti a teraz tu máme niečo konkrétne v rukách, čo môže poskytnúť milióny e, ľuďom, miliónom ľudí v Európe, poskytneme určité sociálne zabezpečenie bez hľadu na ich životnú situáciu, či napríklad sa stanú nezamestnanými alebo e, sa stanú dôchodcami. Toto je veľmi dôležité a opierame sa tu o európsky sociálny model to znamená, že vidíme, že ten sociálny model funguje a teraz ho budeme implementovať. Ďakujem pekne a čo sa týka zástupcov Južnej Európy tu v parlamente, chcel by som poskytnúť následovnú in- informáciu. Chcel by som eh, opraviť moju výslovnosť mena spravodajca. Je to Cabrnoch, nie Kabrnoch vyslovil som to jeho meno nesprávne, chcem sa ospravedlniť, ale musíte si uvedomiť, že pre nás e, ľudí od Stredozemného mora výslovnosť češtine je dosť zložitá. Ďakujem pekne za pochopenie a teraz menej liberálov na 2,5 minúty pani Ovír. Suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, head... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia právo žiť a pracovať v Európskej únii, v celej Európskej únii, je právo každého občana. Voľnosť pohybu je veľmi dôležité opatrenie, ktoré e, prispieva k tomu, aby sa podarilo uskutočniť jednotný trh. Je veľmi dôležité mať jednotné pravidlá. Jednotné pravidlá napríklad aj pre sociálne zabezpečenie. Toto umožní našim občanom využívať tú voľnosť pohybu bez toho, aby si robili nejaké starosti a obavy ohľadne sociálneho poistenia a iných typov poistení. Tie normy, ktoré tu máme teraz, sa, o nich sa diskutovalo pred desiatimi rokmi, medzičasom sa ale situácia na troch práce zmenila, vytvorili sa nové e, metódy a modely e, pracovania. To znamená, že je dôležité e, toto nariadenie aktualizovať. Takže teraz na to nastal čas. Dôležité je, aby Európsky parlament zabezpečil právnu istotu. Bez sociálneho poistenia, bez sociálneho zabezpečenia vlastne by asi ťažko mohlo fungovať, mohla fungovať voľnosť pohybu. Tie nové pravidlá, ktoré sa zakomponujú do e, tohoto nariadenia, ktoré sa týkajú sociálnych práv, ako aj napríklad definícia domácej základne pre palubných sprievodcov a letecké posádky, nenúti členské štáty k tomu, aby zmenili platné systémy. Ide tu o to, že sa tu zabezpečí rovný prístup pre všetkých občanov systémom sociálneho zabezpečenia, či už ide o štátnych príslušníkov daného štátu, alebo či ide o osoby, ktoré iba pracujú v danom štáte. Tie zmeny a tie úpravy, úpravy ktoré majú zabezpečiť zjednodušenie, e, skutočne sú prospešné pre všetkých občanov Európskej únie a zároveň budú platiť aj pre Norsko, Island, Liechtensteinsko a Švajčiarsko. Preto je dôležité koordinovať národné systémy, urýchliť výmenu informácií. Ak sa toto podarí, tak vlastne tá, tá výplata dávok bude fungovať rýchlejšie a spolahlivejšie. Naša politická skupina podporuje schválenie v rámci prvého čítania. Ja, som, ja by som chcela pogratulovať aj tieňovým spravodajcom a ďakujem pekne za výbornú spoluprácu. Ďakujem pekne pani Ovír a teraz v mene zelených na 2,5 minúty pani Lambert. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som chcela poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu tejto téme. Už sa spomínalo, že je to vysokotechnický dokument, ale zároveň je to veľmi dôležitý dokument pre osoby, ktoré žijú v Európskej únii. Ako už bolo povedané, vlastne tu máme aktualizáciu e, e, legislatívy, ktorá sa vypracovala v minulosti. Bola to vlastne jedna z prvých legislatív Európskej únie. Konec koncov potom sa začala revízia, ktorá sa tak povedať ukončila v roku 2009. Toto je iba aktualizácia Myslím si, že čoskoro uvidíme, ako to bude celé fungovať. Bude tam elektronický systém, ktorý pevne verím, bude podstatne rýchlejšie spracovať požiadavky našich občanov. Tu ide vlastne o to, aby sme zabezpečili práva ľudí, ktorí prekračujú hranice z rodičných dôvodov, ktorí pracujú v pohraničných oblastiach, kde dôležité o to, aby sme posilnili napríklad sociálne zabezpečenie, e, zdravotné zabezpečenie, ale aj dôchodky. Takže je veľmi dôležité, aby tieto práva sa naplňali, realizovali. To, čo tu máme, je niečo, čo je veľmi priateľské voči našim občanom a je to výsledok e, zhody v rámci prvého čítania. Ako už som hovorila, ide tu o to, aby sa podporili práva jednotlivcov, ktorí majú e, sociálne poistenie. E, toto sa vytvorilo zároveň aj preto, aby sa zefektívnil celý systém, je možné tu znížiť e, náklady pre podniky, e, ktoré si môžu vybrať miesto, kde vlastne zaregistrujú svojich e, pracovníkov aj z hľadiska nákladov. Takže podarilo sa tu vyriešiť určité nedostatky, ktoré tu boli v minulosti z hľadiska tejto legislatívy. Takže dôležité je, aby ste mali istotu, E, že máte prístup k sociálnym službám a dôležité je, aby tu e, sa odstránili mnohé problémy a mnohé zmetky pre jednotlivcov, aj keď možno z hľadiska e, podniku by sa zdalo niektoré riešenie možno lepšie. Tu sa pre všetky myslí na jednotlivcov, je tu aj definície z domáce základne, je tu, je tu zosúladenie s ďalšími legislatívami a je tu jasne uvedené, kde to je, kde má byť tá registrácia a z toho jasne vyplývajú tie práva, ktoré môžete očakávať. Takže máme tu veľmi dobrý výsledok a som veľmi rada, ak sa to podarí presne v rámci pročítania. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Lambert. A teraz mene ECR na 1,5 minúty plní Jana Kudakis, nech sa páči. Ďakujem pekne tejto zložitej dobe z hospodárskeho hľadiska by Európska únia mala zjednodušiť eh, pravidlá pre podniky. Ja som v minulosti pôsobil v podnikoch, preto viem, čo je veľmi dôležité, čo je dôležité spraviť pre podniky, aby sa podalo znížiť náklady. Zároveň je veľmi dôležité, aby podniky sa nevyhýbali eh, svojej povinnosti platiť odvody. Čo sa týka môjho volebného okrsku Londýn, to je vlastne tá špičková destinácia pre investície z Európskej únie. Priame E, zahraničné investície viedli k úspechu Londýna. Keď firmy ako Sony alebo Microsoft investovali v Londýne, má to isté nejaký dôvod. To znamená, že oni mali platiť odvody do britského sociálneho systému. To isté sa má týkať aj ich pracovníkov, ktorí napríklad pracujú a žijú v Spojenom kráľovstve. Na nešťastie e, boli tam medzery v legislatíve, ktoré viedli k tomu, že letecké spoločnosti neplatili odvody do sociálnych systémov v tých krajinách, ktorých pôsobili. To sa týkalo napríklad posádok, ktoré pôsobili v Belgicku, Francúzsku, Španielsku a v niektorých iných členských štátoch. Oni vlastne potom platili svoje sociálne odvody v Írsku, kde spoločnosť bola zaregistrovaná, kde boli prihlásené aj lietadlá. To znamená, že tuto e, dochádzalo k sociálnemu dumpingu a zavádzaniu pracovníkov a e, lebo vtedy museli e, na tom mieste, v tom mieste platiť tie pracovníctve odvody. Takže som veľmi rada, že tu sa podarilo odstrániť e, túto medzeru v zákone, podarilo sa to vypracovať a takto sa zabezpečia aj príslušné príjmy pre dané sociálne systémy. Ďakujem pekne pani Jana Kudákis. A teraz za Európu slobody a demokracie Tadeusz Šimanský. Pán predseda, ďakujem pekne. Správa sa týka koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. My podporujeme také riešenia, ktoré zaručujú občanom rovnosť aj na pracovnom trhu. A preto by zmena týchto predpisov mala viesť k tomu, že bude väčšia mobilita zamestnancov, ale aj nezamestnaných. Tieto osoby by nemali byť zviazané s miestom e, poslednej e, pracovnej činnosti a lepšia koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia môže napomôcť aj e, lepšiemu princípu primeranej ochrany zamestnancov. Pokiaľ ide o vyslaných e, pracovníkov, je tiež veľmi dôležité, aby sa to riešilo, pretože ide o 1 milión európskych občanov, ktorí sú vysielaní pracovať do zahraničia. Musíme e, zachovať určitú rovnováhu medzi týmito predpismi, pretože prežívame krízu a Európa musí e, súťažiť aj s inými kontinentami. Ďakujem. Teraz e, pani Zuber. Ďakujem, pán predseda. Táto správa vysvetľuje, že cezhraničný pracovník e, SZČO, ktorý sa stane nezamestnaným, môže dostávať alebo mal by dostávať od štátu, kde predtým pracoval, dávky v nezamestnanosti. To je pozitívne. Mali by sme uplatňovať tie pokročilejšie alebo pokrokovejšie, e, výhodnejšie ustanovenia sociálneho zabezpečenia, keď sú zapojené do prípadu e, dva členské štáty. Ale musíme si uvedomiť, že existujú aj falošné osoby SZČO a e, to by mala tiež táto legislatíva nejako riešiť a zabrániť tomu. A potrebujeme presnejšie, prísnejšie kontroly. Tie sú veľmi dôležité. Ďalšia zmena Zamestnanci leteckých spoločností musia byť e, sociálne poistení tam, kde pracujú, kde sú nasadzovaní a preto musíme kontrolovať, kde majú spoločnosti sídla, aby sme sa vyhli e, sociálnemu úteku alebo úniku sociálnych príspevkov. Chcem poukázať ešte aj na to, že E, sme zažili veľký útok na so- portugalský systém sociálneho zabezpečenia a chceme poukázať na to, že odporúčania o, e, zharmonizovaní systémov sociálneho zabezpečenia a Biela kniha komisie o dôchodkovom zabezpečení. Tam sa e, propagujú súkromné systémy dôchodkového poistenia. Tak toto nebudeme akceptovať, neustúpime. V súčasnosti v Portugalsku sa krátia mnohé sociálne dávky, ale my to neakceptujeme. My neakceptujeme, aby sociálny systém bol privatizovaný. My chceme verejný a solidárny systém. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Zumer. A teraz dáme slovo ďalšiemu rečníkovi, pani Bertman, nezaradený. Ďakujem pekne toto nové nariadenie zabezpečí určitú jasnosť pre všetkých účastníkov. To znamená, že pre podniky, poistených a samozrejme hlavne pre tých občanov, ktorí sa to týka. Čo je dôležité, tak zohľadňuje sa to špecifická situácia mobilných a cezhraničných pracovníkov a práve to potrebujeme v súčasnosti v Európe. Je to sociálne spravodlivejšie, nespôsobuje žiadne dodatočné náklady, ale zvyšuje sociálnu e, istotu, jasnosť a transparentnosť. Ja považujem za dôležité dva aspekty. Poprvé, Máme teraz jasnú definíciu pojmu príslušný podiel, to je v článku 3, a potom je tu tá definícia tej domácej základne. Toto je veľmi dôležité pre všetkým pre e, palobný, palobné posádky. A dôležité je, aby sa tu zabezpečila právna istota aj pre podniky, budú si môcť lepšie vypočítať e, príslušné vplyvy a dôležité je pre pracujúci, že tu nebude sociálny dumping. Ďakujem pekne spravodajcovi. Ďakujem pekne, pani Wertmann. A teraz sa dostávame k individuálnym rečníkom a teraz má slovo pán Őri na dve minúty. E, Ďakujem pekne, pán predseda aj veci sa spomenuli v rámci tejto diskusie a preto by som nechcel niektoré veci opakovať, ale chcem sa samozrejme poďakovať spravodajcovi za výbornú spoluprácu. My poslanci e, dostávame mnoho otázok od našich občanov a pýtajú sa nás, čo vlastne robíme tu v parlamente. No a keď chceme preukázať a dokázať, aká dôležitá prospešná je práca komisie ako aj parlamentu, tak práve toto je tá výborná téma, výborná príležitosť. Hovorí sa síce o tom, že je to iba čiste technická otázka, ale konec koncov na tomto príklade môžeme dokázať, že dobrou a zmysluplnou spoluprácou eh, dokážeme pomôcť občanom, dokážeme im zabezpečiť zahraničné služby, E, čím sa pre nich otvárajú možnosti nájsť si prácu a zároveň e, zachovať si nároky na sociálne zabezpečenie. Čo je prospešné na tejto diskusii a čo je prospešné na celej tejto práci, je to, že, že sa tu opierame o skúsenosti členských štátov, o posudky e, komisie a okrem toho samozrejme aj poslanci sa snažili v rám, už v rámci prvého čítania riešiť niektoré dôležité technické otázky. Už sa viacejkrát spomínalo, že sú tu teraz nové metódy pracovania, nové modely fungovania pracovných vzťahov. A preto je veľmi dôležité, aby sme tu mali samozrejme nový a upravený právny rámec, ktorý by jasne ustanoval aké práva a povinnosti s sebou takéto pracovnoprávne modely znamenajú. Myslím si, že toto je skutočne výborným príkladom takejto práce. To znamená, že ak máme teda nové modely a hľadáme nové riešenia, tak je to isté správna cesta. Je tieto nové pravidlá, ktoré sa týkajú domáce základne, leteckých posádok, za skutočne kreatívne riešenie, je to kreatívna nová možnosť, je to veľmi dôležité pre letecké spoločnosti a preto sa chcem poďakovať ešte raz za veľmi dobrú a úspešnú spoluprácu a pevne verím, že to riešenie, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť, bude prospešné. Samozrejme, sú to ešte otázky koordinácie, ktorými sa budeme zaujať v budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Öri. A teraz na jednu minútu má slovo pani Steinruck. Ďakujem pekne. A ja by som chcela poďakovať nášmu spravodajcovi a ako vlastne už hovorili aj predrečníci, skutočne vítam toto nariadenie, ktoré dnes príjmeme. Jednotný trh v Európe znamená mnohé výhody aj pre pracovníkov v Európskej únii. Žiaľ, zatiaľ to bolo tak, že častokrát boli tam medzery v legislatíve, ktorá sa týkala cezhraničných pracovníkov a tieto medzery sa využívali. O tom hovorili už viacerí a konec koncov to sa týkalo predovšetkým Eh, leteckého sektora. Častokrát tie trasy sa využívali, sa stanovili tak, aby sa eh, našli, naš, aby, aby eh, tie trasy, letecké trasy boli takých štátov, kde boli najnižšie odvody do sociálneho systému. To bol vlastne sociálny dumping, ktorý museli znášať pracovníci v týchto spoločnostiach. Preto je dôležité, že my, ako Európsky sociálni demokrati, sme sa snažili túto situáciu zmeniť, aby aj Eh, palubní sprievodcov, letecké posádky, bol, mali dobré sociálne zabezpečenie, aby platili tam, kde vlastne vykonávajú svoju činnosť. Dôležité je tu využívať takéto práva. Zároveň dôležité je, aby tu bola sociálna zodpovednosť, aby nikto jej neunikol. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Steinruck. A teraz pán Čarnecký. Pani Ďakujem, pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Táto správa bola vypracovaná, predložená kolegom z tej istej politickej skupiny. Už len preto by som mohol pochváliť túto správu, ale mám na to aj obsahové dôvody, prečo ju chválim. Chcem pripomenúť, ako znie eh, Hipokratová prísaha primum non nocere. Čiže je dôležité a najdôležitejšie je, aby sme nikomu neuškodili. V tejto diskusii by sme teda nemali hovoriť iba o zamestnancoch, ale aj o zamestnávateľoch, ktorí zamestnávajú týchto ľudí. V časoch krízy musíme konať opatrne.

isté riziko z možného zneužívania tohto ustanovenia však bude potrebné pozorne monitorovať. ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán Paška. A teraz e, pán na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Počas globalizácie vznikajú nové formy mobility, e, letecká doprava napríklad ktorá zo svojej domovskej základne ponúka svoje služby e, vo viacerých štátoch. Musíme teda chrániť tie letecké e, posadky, aby neprepadli cez sociálnu sieť len preto, že ich podnik operuje vo viacerých štátoch. E, musíme dbať ale aj na určité dávky, ktoré nezávisia od systému Napríklad e, v Rakúsku. Rakúsko bolo e, zaviazané Európskym súdom pre ľudské práva vyplatiť sociálnu dávku francúzskému občanovi a tento e, súd povedal, že táto sociálna dávka, bola to konkrétne dávka v sociálnej núdzi, spada pod majetkové právo a v podstate tým zase hovoríme o, to, o tej zásade, že ideme tam, kde e, sa poskytujú vyššie sociálne dávky. Ďakujem teraz na jednu minútu. E, pán Kristensen. Ďakujem, pán predsedajúci. Ak chceme mať e, vnútorný trh pre voľný pohyb pracovníkov, ale aj kapitál a tovarov musí dobre fungovať, e, aj trh so sociálnym zabezpečením, tak povediac, a preto musíme tieto systémy neustále aktualizovať a koordinovať. Zamestnanci nemôžu mať ťažkosti ak eh, chcú prechádzať medzi viacerými štátmi, aby nemuseli odmietnúť nejakú pracovnú ponuku len preto, že nevedia, ako budú eh, vyzerať eh, sociálne pravidlá. No a takisto pokiaľ ide o cezhraničných pracovníkov, tam, kde prebieha primárna pracovná činnosť, tak tam by človek mal byť aj poistený. Ak v krajine, kde žijem, mám 25 pracovnej činnosti, tak sa môžem takisto rozhodnúť tam sa sociálne poistiť. Je dobré, že sa sprísnili aj pravidla pre letecké posádky, tak aby sa nemohol robiť fórum shopping, e, ísť tam, kde je najlacnejšie sociálne poistenie. Pokiaľ ide o vysielaných pracovníkov, tam musíme vypracovať presnejšie pravidla. Ďakujem, pán Kristensen. A teraz

Jak slušne Ďakujem, pán predseda. Predsedajúci, Európska komisia poukázala na to, že v posledných rokoch legislatíva v členských štátoch sa zmenila, ale takisto sa menilo aj sociálne správanie občanov. Je stále viac pracovnej migrácie medzi e, štátmi Európskej únie a stále častejšie dochádza k situáciám, keď podniky v pardon, keď podniky pôsobia v rôznych, vo viacerých štátoch. Nie je to iba následok hospodárskej krízy. Podniky závisia aj od toho, ako sa mení svet práce. Naši občania musia byť preto mobilnejší, ale musíme e, myslieť aj na to, že situácia sa neustále mení. Nevieme predvídať, ako bude vyzerať situácia na trhu práce o 10 rokov. Vytvárajú sa a vznikajú aj nové povolania. Občania sú stále mobilnejší a to si vy, vyžiada v budúcnosti ďalšie zmeny a preto sa musíme zamýšľať nad tým, ako by sme ďalej mali koordinovať sociálne systémy, aby ostali stabilné. Ďakujem. A teraz na jednu minútu na jednu minútu pani Blinkevičiute. E, e, Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem spravodajcovi najmä za tú časť, kde sa hovorí o zmenách systémov sociálneho zabezpečenia. Pre členské štáty je to niečo veľmi dôležité. Som vďačná a som veľmi rada, že máme tie zmeny, ktoré posilňujú voľný pohyb občanov. Situácia, že samostatne zárobkovočinná osoba pracuje v jednom členskom štáte a má právo aj na dávky a potom sa presunie do iného členského štátu, kde stratí tento nárok na sociálne dávky. Takúto situáciu nemôžeme tolerovať v otvorenej Európe. Európsky súdny dvor takisto potvrdil, že osoby, ktoré stratili prácu v jednom štáte a odobrali sa do iného štátu, aby tam hľadali prácu, mali by dostávať e, do toho druhého štátu dávky v nezamestnanosti. Najmä Rečníčka prerušená. Ďakujem pani Blinkvečiu, to hovorí predsedajúci. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Susțin și eu Ďakujem. Ďalšia rečnička. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja podporujem pravidla harmonizácie systémov sociálneho zabezpečenia. Týmto spôsobom e, sa zlepší zákonné poskytovanie dávok. Vítam návrh upravovať aj vnútroštátnu legislatívu v súlade s najnovším vývojom cezhraničnej mobility. Je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zaručiť slobodu pohybu všetkým občanom EÚ. Rumúnsky a bulharskí zamestnávateľia trpia viac ako iní občania EÚ pod obmedzeniami e, silne konkurenčného trhu práce. Je to nadmerná konkurencia zjednodušenie pravidiel, najmä pokiaľ ide o dávky v nezamestnanosti, aby bola veľmi dobrá a preto podporujem aj úpravu článku 65. Je dôležité, aby sme všetko upravili v kontexte novej sociálnej reality. E Ďakujem, pán predseda. Harmonizácia európskych e, e, systémov sociálneho zabezpečenia neznamená harmonizáciu prídavkov. To sa nedá realizovať. Znamená to, že mnoho žiadateľov o sociálne zabezpečenia eh, si budú vyberať štát, ktorý poskytuje najveľkorysejšie prídavky. Eh, v Británii eh, sú milióny ľudí na zoznamoch, ktorí čakajú o, kom, o ktorí čakajú alebo sú čakateľmi pre nejaký byt. Samozrejme, E, bezdomovci v Londýne nechcú emigrovať do iného členského štátu, aby si vybrali lepší e, systém sociálneho zabezpečenia. E, v Británii existuje systém sociálnych bytov. Ďakujem, pán Baden. Teraz má slovo na jednu minútu pán Luman. Ďakujem, e, pán predseda. E, oceňujem zjednodušenie navrhovaných zmien, pretože e, to bude lepšie pre všetky aspekty na európskej úrovni. Zabezpečíme, že zabezpečíme, že európske občania budú mať lepší prístup k tomuto sociálnemu zabezpečeniu. A je to krok dobrým e, smerom, ktorý podporí mobilitu pracovnej sily. E, nariadenie 883 2004 a 987 2009 museli byť modernizované, aby zodpovedali skutočnosti. Na národnej úrovni vlády musia zabezpečiť, aby systémy sociálneho zabezpečenia e, pracovali správne a aby e, spolupráca medzi nimi prebiehala prostredníctvom európskych orgánov, aby podporili ľudí e, pracovať v iných členských štátoch. Ďakujem. Teraz mám um, slovo pani Flašiková. Pekne, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Cieľom návrhov týkajúcich sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia je najmä zlepšenie a modernizácia AKI. A vplýva na to aj

Ďakujem pani Flaškovej Beňovej. Teraz má slovo na minútu pán Brnos. Ehm, v parlamente ehm, sa hovorí o o rôznych veciach a ide tu hlavne o politickú integráciu. V minulosti nám bolo povedané, že máme slobodu pracovníkov, aby títo pracovali v iných krajinách, ale ak práca nebude, tak sa ľudia vrátia domov. Táto koordinácia sa považuje za záchrannú sieť pre pracovníkov, hlavne pre SZČO, ktorí majú ťažké pracovné podmienky. Je to však e, aj politické opatrenie, aby sa podporili, e, podporil pohyb pracovníkov a znížila, e, na, národný dopad. A bez tejto koordinácie sloboda pohybu nebude operatívna podľa spravodajcu. Ale tu nejde o to, aby sme odpovedali na želania pracovníkov, cezhraničných pracovníkov, ale vyhnúť sa zneužívaniu systému. Ďakujem, pán Burns. Teraz má slovo pán komisár Laslo Andor. Ďakujem. Myslím si, že Ehm, tento návrh stáva na existujúcej legislatíve, eh, ktorý poskytuje občanom ehm, výhody sociálneho zabezpečenia, keď sa pohybujú medzi členskými štátmi. Ehm, cezhraničná práca vyvoláva otázky a potrebujeme na ne odpovedať konštruktívnym spôsobom myslím si, že existujú dôkazy aj v iných dokumentoch, ktoré sú relevantné. Ja som si veľmi pozorne vypočul e, to, čo bolo povedané e, ohľadom dopadu na sociálne byty a e, nezamestnanosť. Ale ten návrh, o ktorom sme diskutovali dnes, poskytuje ustanovenia pre technické dohovory a e, robí iba to, čo je potrebné, aby sme mali e, efektívnu koordináciu e, pre občanov a ich každodenný život. Tešíme sa z koordinácie medzi parlamentom a radou a tešíme sa, že to, to text bude prijatý v prvom čítaní. Teraz má slovo pán spravodajca na dve minúty, pán Cabrnoch. Ďakujem. Vážené dámy a vážení páni, chcel by som poďakovať za širokú podporu a za spoluprácu medzi komisiou a radou. Vážim si, že v diskusii sme si vypočuli len súhlasné stanoviská. E, táto norma nemá len technický, ale aj politický obsah. Podporuje skutočné dokončenie a završenie fungujúceho trhu podporuje e, slobodný pohyb osôb, tovaru a kapitálu. Podporuje mobilitu pracovníkov a nie len zamestnancov, ale aj SZČO. A to tak, že zavádza jasnejší, zrozumiteľnejší a zrastnejšie, zrozumiteľnejšie pravidlá. Našou úlohou je vytvárať prostredie a legislatívny rámec pre podnikanie a nechceme zaťažovať členské štáty ďalšou legislatívou. Chcel by som zdôrazniť, že mm, táto norma zachováva suverenitu členských štátov vo veciach sociálnej politiky, nekladie ďalšie nároky na rozpočty členských krajín ani nevytvára nepodložené očakávania a takisto nevytvára žiadnu nerovnováhu medzi právami a povinnosťami pracovníkov Mm, táto norma podporuje základné princípy EÚ, ako by EÚ vlastne mala fungovať. Ďakujem. Ďakujem pánovi Cabrnochovi. Sí, que pide la palabra señora Jaslovieska. Teraz dávam slovo pani Jaslovieckej. E, ja by som si rada zobrala slovo až neskôr na budúce. Um, áno, zapísali sme si to. Ďakujem. Bien, pues um, cerramos este debate. Takže uzavrieme túto diskusiu. Hlasovať sa o tomto bude dnes o 11.30 a teraz si dáme niekoľko minútovú prestávku.